Feld, so möchte ich es jetzt bald nennen, weil das Feld ist weit und die Definitionen sind noch nicht allzu weit gediehen. Okay, thank you very much for that very interesting introduction. Then um, I don't have a name here, but I'm going to Mrs. Garay, Mrs. Garay from the Council. You have the floor. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you, distinguished um, members of the European Parliament.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 No le funcionaba la máquina. Era un voto negativo. Entonces, 26 against 26 eh, contra 19. Adoptada, de todos modos, aprobada. 36 favor. Against. Abstentions rejected. 37 favor. Against. Abstentions rejected. 38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 kolegyne, kolegovia. Chcela by som sa ja poďakovať pánovi Markertovi za prednesenú správu, aj keď len čiastočnú. Dúfali sme, že už budeme mať komplexnejšiu túto správu. Na margo toho, čo povedala kolegyňa Kinga Gál, chcem len povedať, že stanovisko frakcie socialistov a demokratov nie je stanoviskom nepriateľským k Maďarsku ani k občanom Maďarskej republiky. Náš výbor ale musí pojednávať aj o veciach, ktoré sa dotýkajú ochrany ľudských práv a Maďarská republika je členským štátom Európskej únie a tak ako sme tu v minulosti diskutovali aj o iných členských štátoch Európskej únie, dnes tu diskutujeme o Maďarskej republike a o základnom zákone, ktoré prijala Maďarská republika. E, pán Marker už spomínal spôsob príjmania a prípravy ústavy. E, nám nedá len nesúhlasiť s týmto jeho názorom a boli by sme veľmi radi, keby potom toto stanovisko bolo e, zakotvené aj v správe Benátskej komisie, ale podľa toho, čo ste prezentovali, tak samotný spôsob príjmania ústavy bude aj súčasťou tej správy, ktorú chcete 17. a 18. prezentovať. Z pohľadu našej frakcie nás znepokojuje niekoľko bodov, nie je na to dostatok času, chcem teda hovoriť v tejto chvíli o dvoch. A to je, že ústava neobsahuje ustanovenie o ochrane práv menšiny o ochrane voči diskriminácii e, príslušníkov sexuálnej menšiny. My rešpektujeme právo Maďarska na vlastnú ústavu, rešpektujeme právo prijatia takejto ústavy. Na druhej strane e, Maďarská republika ako členský štát Európskej únie by mal zdieľať spoločné európske hodnoty. Hodnoty, ktoré sú rovnaké pre všetky členské štáty a jedna, jedno z týchto základných práv nie je Maďarskou ústavou ochránené, aj keď sa týka len jednej menšiny. Mm, Tretia moja pripomienka, respektíve druhá, lebo ústav, prijatie ústavy ste spomínali. Druhá moja pripomienka sa dotýka znenia článku D, ktorý ste spomínali a ktorý z nášho pohľadu nekorešponduje s medzinárodným právom a má extrateritoriálny charakter. My e, uznávame to, že každá vláda sa stará o svoje menšiny. Na druhej strane Maďarská ústava veľmi jednoznačne zakotvuje a podporuje vytváranie e, akýchsi autonómnych oblastí v zahraničí e, a aj z tohto pohľadu ochranu kolektívnych práv v iných členských štátoch, čo je v rozpore s medzinárodnými dokumentami. Takže chcela by som sa opýtať, či aj toto bude e, súčasťou vášho posudzovania. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Thank you, Mrs. Entwelde. Yes, thank you, Chair. I think I can be fairly brief. Um, I'd like to thank Mr. Market for his, uh, his um, presentation. Um,